Týmto vyhlasujem schôdzu za otvorenú schôdzu Európskeho parlamentu. Na začiatok tohto stretnutia vás chcem informovať s veľkým žialom o úmrtí Egona Klepša, bývalého predsedu Európskeho parlamentu v rokoch 1992 až 1994. Pán Klepš venoval väčšinu svojho pracovného života zjednoteniu Európe, Európy. Bol členom Európskeho parlamentu takmer dve desaťročia. Chcem teraz, aby ste vstali a, a vyjadrili minútok ticha svoju úctu. Ďakujem państwu. Thank you. Ďakujem pekne. Tiež by som vás chcel informovať, že kondolenčná kniha je k dispozícii pre vás, aby ste mohli zapísať vaše poznámky. Ako viete, niekoľko odborových organizácií formálne vyhlásili svoj záujem svoj zámer zorganizovať štrajk tento čtvrtok 23. septembra 2010 tu vo Francúzsku. Táto akcia ovplyvní verejnú dopravu a vstupy do platnosti od 20. v stredu večer 22. septembra. Taktiež sme počuli, že tento štrajk môže začať a už o 20. hodine v stredu konferencia predsedov sa rozhodla, že parlament bude pracovať ako obyčajne a táto časť zasadania skončí ako bolo naprogramované po hlasovaní vo štvrtok. Letecké a železničné služby budú ovplyvnené, ako aj verejná doprava, vrátanie autobusov a električiek v Štrasburgu. Bude tu narušenie a preto sa môže stať nemožným zaručiť úroveň dopravných služieb